o šiestich e, návrhoch uznesenia. Prvé sa týka zákazu homosexuality najprv. Máme tu na spoločný návrh šiestich frakcií, ktorý by mal nahradiť jednotlivé návrhy. Takže najprv odsek 6 pôvodného textu, o tom budeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Teraz ideme hlasovať o oceku 8 pôvodného textu. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Ak je odhlasované, končím hlasovanie. Každému je jasné, že ide o odsek 8. Takže je to prijaté 7. A teraz ideme hlasovať o písmene F. Kto môže hlasovať za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hlasovania text je prijatý. Teraz ideme hlasovať o celom uznesení nominálne a otváram hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Uznesenie je prijaté 60 ku dve 2 sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o siedmých návrhoch uznesenia o Azerbajdžane, sloboda prejavu. Ideme hlasovať o uznesení frakcie FD. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? zamietnuté. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o spoločnom uznesení šiestich politických skupín. Najprv budeme hlasovať o odseku 7 a tu je ústny pozmeňovací návrh od pani Andrikiene. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny EPP navrhujem nasledujúci ústny pozmeňovací návrh odseku 7 a to je, aby sme nahradili slova deplores the kde sa hovorí, že deplores the Azerbaijani authorities a my by sme tam dali urges the Azerbaijani authorities. To znamená, že vyzýva naliehavo azerbajdžanské orgány, aby obnovili e, rozhlasové licencie na FM a tak ďalej. Sú námietky k tomuto ústnemu návrhu? Nie je to tak, takže ideme teraz hlasovať o odseku 7 Pôvodný text s touto zmenou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tým sme to prijali a môžeme hlasovať o celom uznesení ako celku. Kto môže byť za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže aj toto uznesenie je prijaté. Tým sme skončili hlasovanie a oznamujem vám, že advokát v mene polského občana hovo, žiada zrušenie imunity poslanca Michalského. Táto žiadosť bola zaslaná predsedovi parlamentného zhromaždenia a postupená právnemu výboru. Podľa 3.3 rokovania